pri konkrétnych návrhoch v tejto oblasti e, a teraz s konkrétnymi legislatívnymi dokumentami v rukách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Končíme túto rozpravu a dostávame sa ďalej. Ide o ústnú otázku s rozpravou. Otázka je určená komisii transparentnosť a súčasný stav rokovaní o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu. Ja vítam komisára Karla de Guchta a najskôr dostanú slovo autory, šiesti sú, najskôr pán Karl Schlicher. Ďakujem, pán predseda. Každá inštitúcia má svoju úlohu, ktorú musí zastupovať a parlament je hlasom e, e, európskeho ľudu a musí hájiť záujmy európskych občanov. Komisia sa nazýva strážkyňou zmluv. V tomto prípade e, tu ide o zásadu transparentnosti a ľudských práv a aj práv e, parlamentu, ktoré máte chrániť. Ak nemáme my prístup k dokumentom, také nemôžeme ako Európska inštitúcia hájiť svoju úlohu a nemôžeme splňať ani očakávania občanov. E, e, čas komisárov pri svojich vypočutiach spomínali, že e, sa postarajú o také zlepšenie prístupu k dokumentom pre parlament, ako to platí v prípade rady. Takže dúfame, že splníte tieto očakávania. Mnohí občania si robia starosti ohľadom slobodného vyjadrovania názorov, pretože je čoraz viac zákonov, ktoré porušujú Um, slobodu a ochranu osobných údajov, napríklad v oblasti internetu. E, takže kde je e, transparentnosť? Samozrejme, obsah je možno trochu e, citlivý um, týchto dohôd, ale EU musí povedať, aké podmienky tu sú, aby bolo možné transparentne spolupracovať, pretože tu ide aj o ľudské práva. Ide tu o um, um, práva, o to, aby sme spomenuli otvorenie e, práva. Až keď toto bude jasné, budeme sa môcť e, zaoberať týmito prípadmi. Takže aktuálne tu máme naozaj neakceptovateľnú situáciu, kedy za zatvorenými e, dverami sa jedná a my sa musíme pýtať komisie, prosím vás, čo je v tejto dohode. Občania by chceli mať záruky, že E, ich e, elektronické e, príjimače nebudú vyšetrované, nebudú kontrolované na hraniciach a podobne. My očakávame od vás, aby ste nám slúbili, že sa budeme môcť plne zúčastniť v tejto oblasti na postupoch. Ak nie, tak skončím s, takou, s takým klasickým odvetením. Uvidíme sa pred súdom. Ehm, slovo pán Kaspari, ehm, vážené kolegyne, kolegovia, falšovanie a ehm, podobné otázky predstavujú naozaj veľmi veľký problém pre nás e, ako EÚ celkovo, ale aj pre mnoho členských štátov. Je to problém pre e, podniky, pre e, zamestnancov, spotrebateľov, že čoraz viac falšovaných výrobkov je na európskom trhu predstavujú približne 250 miliónov eur miliard eur. Prednedávnom sa povedalo, že ak nefunguje napríklad antikoncepcia, tak môže žena otehotnieť, ale v niektorých prípadoch ide skutočne o otázky života a smrti a to je neakceptovateľné. Mali by sme niečo podniknúť proti falšovaniu, pašovaniu a nerešpektovaniu práv vlastníctva. Viac než 8 miliónov, 80 e, e, miliónov e, typov tovarov sme na našich hraniciach zadržali, z toho 20 miliónov bolo naozaj nebezpečných a veľmi veľa ich pochádzalo z Číny. Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, o tejto, do, o tejto dohode sa už 3 roky diskutuje a my ako Európsky parlament sme neboli v minulosti tak silne zapojení, ako by to malo byť v budúcnosti. Preto si želám, aby v budúcich týždňoch a mesiacoch sa nám podarila väčšia transparentnosť transparentnosť eh, dosiahnuť v tejto oblasti. Potrebujeme prístup eh, k údajom, eh, ktoré nám povedia, o čo ide momentálne v rokovaniach, aké stanovisko zaujíma Európska komisia. Treba, aby pokračovali ďalej tieto rokovania. Potrebujeme dobrú dohodu na záver kritika z jednotlivých politických skupín, tá je vám dostatočne známa a ja si želám, aby v záujme, v záujme zamestnancov a zamestnávateľov aj spotrebiteľov sme sa dopracovali k zmysluplnému výsledku, ale na to e, v každom prípade potrebujeme rešpektovať e, existujúce aký komunitér. Ďakujem. Ďakujem, pán Kaspari. Teraz pán Bernd Lange, 2,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Mám tri otázky, ktoré ma trápia. Prvá otázka. Prečo ešte stále neexistuje transparentnosť, hoď Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti od 1. E, decembra a máme od 10. E, februára interinstitucionálnu dohodu s komisiou. Nechápem, prečo rada naďalej je síce e, prítomná ako pozorovateľ a e, dokumenty nie sú verejné. Prečo tomu tak je, pán komisár? Druhá otázka, ktorá e, ma trápi. Kto vlastne vyjednáva túto dohodu? Nie je to tak, že by v rámci VTO boli vyjednané následné postupy, ako počujeme zo e, Spojených štátov, hovorí sa aj o e, hospodárskych záujmoch. Mňa by zaujímalo, či by nebolo lepšie stanoviť normy, ktoré by platili pre všetkých, napriek tomu, že nie všetci sú prítomní u e, rokovacieho stola. Tretia otázka, pán komisár, o, čo, o čom sa rokuje po obsahovej stránke? Na moju otázku počas vypočutia ste odpovedali, že sa aký komunita zaručí. Pokiaľ sa však e, pozriem na jednotlivé podklady, dosť o tom pochybujem. Chápem, že sa rokuje o tom, že sú možné e, blokády internetu a e, provideri sa využívajú aj pre E, hospodárske e, záujmy, e, predovšetkým v oblasti vedia výskumu. Niektorí sa snažia dokonca o zavedenie všeobecných systémov dohľadu. Tu si kladiem otázku, kde zostáva aký komunita v tejto oblasti. A pokiaľ hovoríme o strate zisku, to je čosi, čo nie je primerané pre našu politiku. A potom tu mám ešte jednu otázku, pán komisár, ako vyzerá pomer medzi online a offline. Ak čítam o tom, že online a offline predstavujú e, digitálne e, svety, tak e, týka sa to proste sveta eh, digitálnych eh, zariadení a prístrojov. Prosil by som odpoveď aj na túto otázku. Ďakujem, Ďakujem pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Myslím si, že je tu eh, škoda, mm, že veľmi tajným spôsobom prebiehali doteraz tie rokovania. Je tu naozaj veľmi silná asymetria. Teda ak americký priemysel nemal prístup k určitým informáciám na základe paktu dôvernosti, Ehm, pokiaľ teda v súvislosti s tým, čo ehm, sa tu udialo. Eh, tak toto je problém, ktorý vidíme aj v iných prípadoch. Aj eh, v prípade Korej sme mali niečo podobné. Aj, eh, ale to, toto už by sa nemalo opakovať po tom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. A tento základný hriech súvisí naozaj s tým, že tu máme dôležitý cieľ, ide o boj proti fašovaniu, ale aj iné, iné boje. Takže nie všetko by malo byť dovolené. Toto je naozaj veľmi dôležitý boj pre tak e, veľkú obchodnú mocnosť ako EÚ. Ja pochádzam z mesta, ktoré poznáte veľmi dobre, pán komisár, Benátky. Um, Napríklad e, pokiaľ e, išlo e, o tých, ktorí falšovali muránske sklo, tak vlastne už v minulosti boli tu veľmi vážne tresty pre nich, hrozili im trest smrti. Um, takže um, sú tu hrozby v súvislosti s touto dohodou. Um, táto dohoda naozaj spôsobuje alarm uh, v oblasti verejnej mierky. Mienky toho by si mala byť vedomá komisia. Uh, a ja si myslím, že um, súvisí to ešte aj s úlohou rastúcej eh, ehm, eh, rastúcej dôležitosti ehm, eh, ochrany slobod občanov. Ide aj o slobodu vyjadrovania sa cez internet, ide o ochranu osobných údajov Um, možné postihy pre internetových uh, providerov. Je tu jednoducho jedna červená uh, čiara, červená línia, hranica, ktorú by sme nemali prekračovať a v tejto súvislosti apelujem na komisiu. Chcel by som požiadať pána komisára o ubezpečenie, že ak to sa nepoužije, uh, proti obchodovaniu s liekmi, ktoré sú momentálne k dispozícii za lepšie, výhodnejšie ceny a ide o generické lieky, ktoré jednoducho nepodliehajú e, copyrightu, ale e, akurát sú vyrábané v krajinách ako India a Brazília a vadia akurát e, západným farmaceutickým firmám. Ďakujem pekne na dve a pol minúty. Má slovo pán Šolc. No. Ďakujem, pán predseda, milé kolegyne a kolegovia, pán komisár de Gucht pokiaľ e, sa stretnete so zástupcami desiatich vlád a hovoríte o úpravách, ktoré majú e, celosvetový e, dosah, ako aj týkajú sa trestných opatrení, nemôžete sa čudovať, ak vyvstávajú otázku, otázky, ktoré chcú občania, aby ste im ich zodpovedali. Ja sa tiež pripájam k tejto kritike. Musíte predsa E, chápať, že tu vznikajú určité obavy. Obavy, že dohoda, kde šlo pôvodne o ochranu inžinierských e, služieb, e, zasahujú predovšetkým do inovačného potenciálu a ochrany osôb. Články 7 a 8 E, charty e, základných e, slobôd o tom hovoria. Takáto dohoda má vplyv na celý svet. Napriek tomu rokujete s vylúčením krajín tretieho sveta, odborov, skrátka s vylúčením verejnosti. Rokujete bez mandátu Európskeho parlamentu dávate nám e, e, dvojaké informácie a nie ste ochotní predložiť nám tie isté e, dokumenty, ktoré majú aj členské štáty. Ak tvrdíte, že obavy mojej politickej skupiny sú neodôvodnené, dokážte nám to. Pokiaľ chcete o tom snívať, aby ste získali súhlas tohoto parlamentu k výsledkom vašich rokovaní, tak by ste mali tak postupovať. Tento parlament takéto e, diskusie za zavretými dverami viac nepripustí. Ďakujem. A teraz prosím e, pána Kamala na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj pánovi komisárovi. Pán komisár, myslím, že e, vidíte, aké silné pocity sú v parlamente pretože mm, bez ohľadu na našu politickú príležnosť nám ide e, o ťažkosti spojené s falšovaním a žiadame väčšiu transparentnosť. Dúfam, že to bolo jasné. A taktiež sa obávame, že pri rokovaní, ak nie je dostatočná transparentnosť a ak neviete, aké sú zásady a aké sú rokovacie stanoviska, tak vzniká vákuum. A keď vytvoríte vákuum, tak potom ho vyplnia eh, rôzne eh, poverí a potom sa ťažko odlíši fikcia od reality, takže e, to je výsledok netransparentnosti a nedostatočných informácií. Mnohí si uvedomujeme, že niekedy je potrebná dôvernosť, hlavne pri rozhovoroch, rokovaniach. Nechceme povedať, aké e, máme sa v rukávach, ale tak či tak chceme transparentnosť. Takže prečo nemôžeme mať prístup k týmto dokumentom, k rôznym textom? Ak e, si myslíte, že je to z dôvodov transparentnosti, tak e, potom nám aspoň e, povedzte, aké sú hlavné princípy týchto rokovaní. Pretože na blogu sa hovorí o istých návrhoch, že laptopy a MP3 playery môžu byť zhabané na hranici. Budú nejaké trestné postihy? Napríklad to potrebujeme vedieť a myslím, že vám mm, je jasné, že my sme sa boli schopní dohodnúť napriek rozdielom na kompromise. Pán komisár, takže teraz je na vás, aby ste e, postupovali transparentne a aby ste sa taktiež zasadili za princíp demokratickej zodpovednosti. Ďakujem pekne, pán Kamal. Teraz dám slovo komisárovi de Guchtovi na odpoveď. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja rozumiem vašim obavám o dohode akta, ale vedzte, že my chceme zlepšiť bezpečnosť inovácií z Európy a e, zaoberáme sa všetkými možnými porušeniami práv duševného vlastníctva. Ak máme naďalej byť konkurencieschopným hospodárstvom, tak sa musíme spolohnúť na e, inovácie, kreativitu a exkluzívnosť. To sú naše hlavné e, komparatívne výhody na celosvetovom trhu, takže potrebujeme nástroje na to, aby sme si ochránili túto výhodu na našich hlavných exportných trhoch. Snažili sme sa viackrát poukázať napríklad na pôde VTO na nedostatok ochrany duševného vlastníctva, ale takéto pokusy našej strany vždy zablokovali e, druhé krajiny. Takže napriek tomu, že chceme e, celosvetové riešenie, nemali sme inú možnosť, ako e, vytvoriť akúsi koalíciu odhodlaných a potom teda boli krajiny, ktoré podpísali a ktoré sú zaviazané dohodou, ale my by sme boli radšej, keby aj ďalšie, hlavne silnejúce ekonomiky sa k nám pripojili. No a vedzte, že takéto medzinárodné rokovania sú dôverné pretože väčšinou ide o to dopracovať sa k nejakému riešeniu a preto musí mať každá strana e, minimálnu e, dôvernosť zaručenú, aby bola ochotná dopracovať sa k dohode. Ale chápem, že Európsky parlament musí byť vhodne informovaný o vývoji rokovaní a my naozaj robíme všetko, čo sa dá v dvoch oblastiach, aby sme informovali Európsky parlament, aby aj naši partnery súhlasili s väčšou transparentnosťou. A po tretie, čo sa týka informovania parlamentu, vy ste dostali rokovacie usmernenia a plné správy o rokovacích kolách e, poskytlo to generálne riaditeľstvo pre e, obchod. Spravili sme to v súlade s e, rámcovým rámcovou dohodou. O akte sa taktiež viackrát hovorilo na výbore INTA za posledné tri roky. A ešte chcem doplniť, že komisia zorganizovala dve konferencie zúčastnených strán v júni 2008 a apríli 2009 a boli otvorené všetkých, všetkým občanom, médiám, mimovládkam a tak ďalej. A ďalšia takáto konferencia bude 22. marca v Bruseli. Rozumiem, že môžete mať pocit, že vám to nestačí, aby ste mali jasnú predstavu o tom, aký je stav rokovaní. Ja som dal pokyny mojim spolupracovníkom, aby e, poskytovali briefingy s tým poslancom, ktorí majú záujem a budú vám k dispozícii vždy pred a po e, rokovaciom kole. A taktiež si uvedomujem, že najlepší spôsob, aby ste vy vedeli, čo sa deje, by bolo prečítať si e, návrh e, rokovacích textov, aby ste mali jasnú predstavu, aký je súčasný stav. Ako pravdepodobne viete, je dohoda medzi stranami akta o tom, že takéto negociačné dokumenty môžu byť zverejnené iba ak všetky strany súhlasia. Komisia je za zverejnenie a to čím skôr. Avšak niektorí e, partneri sú proti pri e, predčasnému zverejneniu. Ja s nimi nesúhlasím, ale nemôžem jednostranne prelomiť náš záväzok e, dôvernosti. Ide aj o moju kredibilitu. Ďalšie kolo však bude v apríli a vedzte, že komisia bude naozaj tlačiť ostatných partnerov, aby bol zverejnený tento e, dokument a budú taktiež e, bilaterálne vzťahy z USA, o ktorých budete informovaní. Všetci majú samozrejme záujem o, o obsah e, rokovacích dokumentov, ale treba vedieť aj to, o čo nejde pri týchto rokovaniach. Takže e, pripomeniem hlavné princípy, ktoré, ktorými sa riadi komisia. Poprvé, cieľom je zaoberať sa veľkými porušeniami eh, intelektuálnych eh, práv. To nemá nejako obmedziť eh, občianské slobody alebo vyviať nejaký natlak na spotrebiteľov. Po druhé, akta má za úlohu iba e, rešpektovanie práv duševného vlastníctva. Nebudú tam žiadne ustanovenia, ktoré by nejak výrazne menili existujúce legisla- existujúcu legislatívu. Nebudú sa zavádzať ani nové pravidlá, ani meniť nejaké e, lehoty. Ale mali by existovať nejaké minimálne pravidlá, aby e, e, tí, ktorí e, vytvárajú inovácie, boli ochránení. Napríklad e, modní návrhári, ktorí bojujú s falšovaním mimo EÚ, musí vedieť, že jeho e, pravidl, práva budú ochránené. Po tretie, akta musí byť naďalej v súlade s aký komunotér, teda rešpektovať aj súčasnú harmonizáciu v oblasti práv duševného vlastníctva treba zohľadniť aj o legislatívu v oblasti telekomunikácií a ďalších oblastiach. Nebude žiadna harmonizácia e, e, nejakými zadnými dvierkami. Takže ak tá nebude mať vplyv na európskych občanov, pretože nevzniknú nové povinnosti pre Európsku úniu a nebude potrebné vypracovať implementačnú legislatívu, ale e, bude zlepšená e, ochrana e, mimo Európy. Niektorí z vás si robia obavy o zavádzanie e, pravidla vystupňovanej odpovede, ale ja chcem povedať niečo veľmi jasne, aby to bolo jasne pochopené. Takáto vystupňovaná odpoveď nie je povinná v Európe, takže krajiny EÚ majú odlišný prístup a my chceme zachovať túto flexibilitu a pritom plne rešpektovať základné práva, slobody a tak ďalej. Európa EÚ e nebude súhlasiť s tým, aby na základe akty e, napríklad e, sa sprísnili postupy pri nezákonnom sťahovaní z internetu. No a potom otázka generík je tu istá e, kontroverzia, ale ja už som pri vypočutí povedal, že touto témou sa budeme zaoberať pri revízii colnej legislatívy a taktiež žiadate vyhodnotenie akty. Ale ak e, komisia nepôjde nad rámec aký kominotér, takže sa opierame o štúdie po smernici z 2004. implementácii práv duševného vlastníctva a taktiež je tu smernica o e, trestnoprávnej e, implementácii a taktiež je tu štúdia OECD za rok 2008 v oblasti falšovania a dosahuje tento objem e, skoro 300 miliard eur čiže skoro viac ako HDP eh, 150 krajín. Je tam tiež veľká analýza eh, jednotlivých zložiek eh, falšovania a pirátstva. Ale vďaka vašej podpore dúfam, že sa naozaj posunieme vpred. Ďakujem pekne, pán de Gucht. Teraz dostanú slovo zástupcovia politických skupín. Najskôr pani e, Tokia Saifi na 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, odkedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, máme nové právomoci a chceme, aby boli e, aj rešpektované. Preto sme si vás vypočuli a žiadame, aby ste vytvorili konzultačný postup kontinuálny, transparentný o akte aby Európsky parlament a teda našim prostredníctvom európsky občania boli pravidelne informovaní o e, aktuálnom stave rokovaní. No a pritom musí byť samozrejme rešpektovaná dôvernosť, tak ako ste na to poukázali vy. E, chceme dnes byť plne zapojený do legislatívneho procesu a teda mať prístup k dokumentom a súhrnom rokovacích kôl. Moja skupina a ja vás vyzývame, aby ste pokračovali v rozhovoroch, aby e, bola dosiahnutá e, zmluva, ktorá zlepší e, štandardy a lepšie ochrání práva duševného vlastníctva, pretože v konečnom dôsledku krajiny ako napríklad Čína by sa k nám mohli pripojiť. E, falšovanie, piráctvo je naozaj e, šedou aktivitou, e, neferová konkurencia a celá spoločnosť a hospodárstvo kvôli tomu trvi, trpí a e, okratené sú aj podniky, ktoré dlhé roky sa venovali výskumu a vývoju a ostatní sú taktiež odrázaní od inovácií a e, kreativity a vieme, že toto je jadro konkurencie schopnosti EÚ. No a myslím, že keď rozvinieme e, naše digitálne prostredie, musíme priznať, že toto falšovanie je čím ďalej tým nemateriálne. Ja myslím, že môžu byť e, zodpovednejší aj aktéry na internete, hlavne tí, ktorí zneužívajú autorské e, práva, pretože to taktiež porušuje občianské slobody. Takže nájdeme spolu rovnováhu medzi povinnosťami a právami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Saifi. Teraz na dve minúty pán Martin. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za váš príspevok. Na konci ste povedali, že ste si vypočuli naše obavy a že na ne zareagujete. Uh, nuž, uh, nie som, si, e, nie som presvedčený, že ste naozaj e, poňali e, celý ten rozsah našich pochybností týkajúcich sa negociácií. Áno, možno sa zhodneme na tom, že tí, ktorí teda, kde ide, si zasluhujú, aby ich práva duševného vlastníctva boli chránené, a že tu ide naozaj o mnoho záujmov vrátane zdravia. Potrebujeme medzinárodnú kooperáciu v boji proti falšovaniu a pašovaniu a e, teda nerešpektovaniu duševného vlastníctva. Ale opakujeme, musíme vychádzať z existujúceho aký kominotér a myslím, že keď e, hovoríte, keď nás ubezpečujete, e, ale, ale zároveň hovoríte, že nechcete teda používať zadné dierka, dvierka, Nuž, ale povedali ste, že teda budete rešpektovať aj komunitár, to ma teší a e, dúfam, že tomu tak aj bude. Dúfam, že nebudete kriminalizovať e, jednotlivcov za ich používanie e, internetu, ale čo sa stane za e, našimi vonkajšími e, hranicami. Takže nechceme e, nikoho kriminalizovať za individuálne e, používanie. A samozrejme, Treba, aby všetko bolo proporčné tým e, základným e, cieľom, aj pokiaľ ide teda o e, vlastníkov licencií na ochranu duševného vlastníctva. Vítam skutočnosť, že ste povedali, že sa budete zasadzovať za to, aby sme získali návrh textu, ale ja si myslím, že by ste mali povedať vašim negociačným stranám, že toto neposilní vašu negociačnú pozíciu, ale ju oslabí pokiaľ to nedostaneme aj my k dispozícii, pretože e, bez návrhu textu nebudete mať podporu parlamentu. A na záver e, vítam to, čo ste povedali na tému generických e, liekov a teším sa na revíziu colných úprav v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Slovo má teraz pani Infeld na 2,5 minúty. Ďakujem pekne. Keď ide o to, ako chceme eh, chrániť eh, eh, duševné vlastníctvo našich občanov, spomínam si na to, ako pred pár dňami, ešte pred vydaním teda skutočného teda Harry Potter, mm, filmu Harry, Harry Potter už boli k dispozícii falšované kópie. Eh, pán komisár, vítam eh, to, že sa eh, zavezujete za transparentnosť, ale na základe briefingu vašich služieb vyplýva, že jednotlivé strany nepodpísali záväzok dôvernosti, ale vy hovoríte, že ste také, takýto nejaký podpísali a že vás zavezuje. Takže rada by som sa dozvedela, ktorá z týchto verzií je pravdivá. A ak tu ne- neexistuje naozaj takýto záväzok dôvernosti, tak okamžite musíte e, zverejniť e, tieto stanoviská. Ak na druhej strane takáto klauzula existuje, tak by sme si chceli vypočiť, vypočiť zo strany komisie, čo zabezpečí na to, aby tu bola naozaj transparentnosť v záujme e, občanov, nielen tohto parlamentu, pretože um, Eh, obmedzenie eh, iba na členov Európskeho parlamentu nepostačuje. Európsky občania majú právo eh, byť informovaní o tom, čo má ovplyvňovať ich slobody a práva. Nezverejnenie e, takýchto dôhod by sa malo stať súčasťou minulosti. EÚ by v budúcnosti mala e, trvať na tom, aby európske štandardy transparentnosti sa aj v tejto oblasti uplatňovali. E, demokratická legitimita v tejto oblasti je veľmi nízka. Nie je tu takmer žiadna diskusia týkajúca sa cieľov pre EÚ. Mandát nebol nejakým parlamentom prijatý. Môžete povedať, že tam nie sú žiadne takéto formálne naruky, ale ak národní e, ministri e, si myslia, že si môžu sami sebe dať e, mandát, aby tajne rokovali o základných právach a slobodách občanov, musím iba vyvodiť z tohto závery, že máme úplne iné predstavy o demokracii. Ehm, Takže nechceme žiadne konfiškácie laptopov alebo e, mobilov, žiadne e, ich prešetrovanie. My chceme naozaj zabezpečiť, aby takéto e, klauzuly neboli zadnými dvierkami vpašované do medzinárodnej dohody. Želám vám príjemný výlet na Nový Zéland na budúci mesiac a prosím, zabezpečte, že váš iPod nebude obsahovať žiaden nelegálne stiahnutý materiál. Ďakujem, Ďakujem pekne. Slovo má teraz na 1,5 minúty pán Engström. Pán Engström. Ďakujem. V prvom rade by som chcel uh, zablahoželať komisii za to, že uh, konečne dosiahla e, niečo v tej oblasti, kde sa iba celé 10 ročia diskutovalo. E, konečne sa už európsky občania zaujímajú o e, európsku politiku. O túto tému sa naozaj ľudia zaujímajú. Ale musím ešte stále povedať, že musím kritizovať komisiu za jej použitú metódu, pretože dôvod, prečo občania sa zaoberajú touto témou, je, že sú naozaj nahnevaní a nechcú, aby ich slobody boli limitované iba preto, že o to žiadajú niektoré veľké firmy ľuďmi. A sú nahnevaní, pretože vidia, že e, sú tu na vážke e, záujmy e, priemyslu a ich slobody a vidia, že oni strácajú. A takto by to nemalo vyzerať v demokracii. Zajtra budeme hlasovať o uznesení, ktoré žiada od komisie, aby vlastne zverejnilo všetky dokumenty akta a dodržiavalo také Lisabonskú zmluvu. Ja dúfam, že väčšina parlamentu toto uznesenie príjme. Právo na um, um, tie, tie, tie práva, ktorých sa e, akta týka, e, sú naozaj e, kľúčové v demokratickej spoločnosti aj v informačnom veku. Takže budeme žiadať, aby sme mali sprístupnené informácie, ktoré, na ktoré naozaj máme právo ako zástupcovia európskych občanov. A pripomíname vám, že my sme parlament a nie zadné vrátka. Ďakujem pekne, pán Engström. A teraz má dva minúty slovo pán Kožušník. Nech sa páči. Pane predsedajúci, ja som... Pán predseda, ja som sa chcel predovšetkým poďakovať pánu e, komisárovi de Guchtovi za to, že prelomil prístup svojho predchodcu, ktorý obchádzal Európsky parlament ako jedinú európsku e, volenú e, inštitúciu. Som však trochu na rozpakoch, pretože som bol vychovávaný k úcte k dôležitým osobnostiam. Dotklo sa ma, že pán Gucht e, si čistil okuliare, keď tu vystupoval môj kolega pán Kamal. Ale k veci. Vítam, že táto zmluva vznikla, pretože dušovné vlastníctvo si zaslúži lepšiu ochranu, než je tomu doteraz. Napriek tomu ma eh, mrzí, že stranami dohody nie sú Rusko a Čína, ktorí hlavne porušujú ľudské autorské práva. Obsah zmluvy je ešte stále zahalený mlou, tak ako to spomínali viacerí kolegovia. Chcem teda apelovať na komisiu ako zástupca členského e, štátu, ktorý vyjednáva túto zmluvu. Zmluva by nemala byť exportným nástrojom francúzskej kilotiny e, a nemala by sa stať e, exportérom softverových patentov do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem, pán Kožušník. A teraz nasleduje pani Svensonová na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Musím povedať, že som eh, veľmi prekvapená a veľmi dotknutá v prípade, že komisia obhajuje to, že u určitých eh, záležitostí sa dôverne rokuje, keď hovoríme o zákonoch, Ide predsa o základné práva občanov, o ich osobnú integritu. Nie je možné obhajovať e, to, že sa e, členom nedostávajú takéto informácie k dispozícii. Žiadam, aby takéto rokovania boli okamžite prerušené. Je možné pokračovať v rokovaniach potom, keď sa partnery akta dohodnú na tom, že tieto rokovania budú e, pokračovať e, verejne a demokratickým spôsobom. Chcela by som mať na stole všetky doklady a to hneď pre všetkých občanov. Ide o základné princípy demokracie. To znamená otvorenosť a demokracia. Pokiaľ ide o základné práva občanov. Je potrebné, aby sa všetky dokumenty dostali na stôl pre všetkých občanov. To je to, čo sa musí urobiť v demokracii. Ďakujem. Ďakujem, pani Svensonová. Pani Stasen. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ sa hovorí o určitej téme za zatvorenými dvenami, tak e, samozrejme e, všetci bijú na poplach. Mnohí si kladú otázky, prečo bola e, zvolená naša strana do parlamentu. A je to, to jednoduchá odpoveď, aby sa nestávali takéto veci. Musíme vedieť, čo z tej európskej kuchyne vlastne vychádza. Európsky parlament musí mať možnosť vyjadriť svoj názor, ale e, to nemôžeme, pretože všetko je tajné. Je to skutočne nepriateľné to, e, čo sme sa dozvedeli o rokovaniach e, akta. Európa predsa vždycky bola svetadielom, e, kde e, sa neporušoval princíp subsidiarity, čo sa však ale teraz robí. Moja politická skupina je za kompletnú otvorenosť. Je proti kriminalizácii občanov. Akta vytvára kultúru e, podozrievania. Štát sa jednoducho len prizerá ak to zachádza príliš e, ďaleko, obchádza také gremia, ako je VTO a podobne. Prečo sú do e, týchto vyjednávaní zapojené len americké e, firmy? My bojujeme za záujmy občanov. My bojujeme proti tomu, aby sa aby dochádzalo k e, falšovaniu liekov. Ide predsa o to, že parlament sa nemôže vôbec vyjadriť k tejto téme, pretože e, to rokovanie je tajné. Hrubšie e, porušovanie zákona si vôbec nevieme ani predstaviť. Je potrebné na dvere tohoto rokovania zavesiť štítok zavreté. Pani Rojtová, nech sa páči. Vážení kolegovia, pán komisár, globalizácia a vstup Číny do VTO priniesli obrovský problém. Európa je zavalená falšovaným tovarom, ktorý je stále viac nebezpečný aj pre ľudské zdravie a predstavuje aj značné hospodárske straty pre firmy. Občania a firmy ťažko nesú skutočnosť, že kontrolné možnosti európskych krajín vôbec nestačia. Volajú preto po účinnejších opatreniach, a postihoch e, pre falšovateľov. Táto zmluva by mala zlepšiť medzinárodnú spoluprácu pri odhaľovaní falšovaných výrobkov, ale nemyslím si, že cieľom by malo byť e, trestanie stredoškolákov, ktorí si e, stiahujú nejaké veci z internetu. Ide predovšetkým o informácie, súkromie, občanov. K tomu komisia nedostala mandát. Ratifikácia v Európskom parlamente tejto zmluvy môže byť zamietnutá podobne ako zmluva SWIFT v prípade, že komisia nebude parlament informovať o štruktúre a limitoch vyjednávanej dohody. Nechceme, aby sme boli postavení pred hotovú vec, to znamená schváliť akta alebo odmietnúť akta, bez toho, že by sme mohli o tejto téme diskutovať a rozptýliť obavy občanov. Považujem tiež za strategickú chybu, že k vyjednávaniu o tejto zmluve neboli prizvané e, krajiny ako je Čína, ktorá je najväčším zdrojom falšovaných produktov. Preto kladiem otázku, pán komisár, môžete nám vysvetliť, o akú taktiku ide? Jednáte s Čínou, aby sa k tejto dohode neskôr pridala? Veríte tomu, že k tomu dôjde? Ďakujem. Ďakujem, pani Rojtová. A prosím teraz pána Sustu na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Európske ambície ostať najväčším hospodárstvom sveta e, sú čoraz viac e, potápané e, hospodárskou súťažou, konkurenciou a ťažkosťami získať nové trhy. V tejto situácii boj proti falš- falšovaniu je veľmi dôležitý. Ochrana e, značiek a duševného vlastníctva e, sú nefinančné nástroje, ktoré môžu zlepšiť našu hospodárskú súťaž a sú aj konkrétnym príkladom Eh, demokratických princípov, aj eh, eh, súdnej, aj, aj, aj v oblasti aj fungovania súdov a podobne z oči voči medzinárodným špekuláciám. Akta predstavuje zásadný nástroj na boj proti fenoménu, ako je falšovanie, ktorý naozaj e, predstavuje e, obrovské sumy. 500 miliard dolárov ročne je prepojený s e, um, medzinárodnou kriminalitou ohrozuje také veci ako ľudské zdravie, keď sa to týka napríklad falšovania liekov. Ale teda treba mať tento celosvetový obraz na mysli, keď hovoríme o akta ale v každom prípade treba aj tu rešpektovať určité základné e, princípy e, spolunažívania a inšpirovania pravidel. Nemôžeme e, schovávať naše obavy, pokiaľ ide o právny základ, dohody, mandát, transparentnosť kto zastupuje ako tento parlament 500 miliónov občanov, tak by mal byť informovaný tento parlament by mal byť informovaný o stave e, prác v tejto oblasti. Treba ukázať, aké e, karty vlastne držíte v rukách. E, pre dobrý duch spolupráce, Naše spolupráce je dôležité, aby tu takáto spolupráca bola a to pomôže, aby Európa mohla rozviť svoj potenciál v tejto oblasti naplno. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Susta. Slovo má teraz pán Alexander Alvaro na dve a pol minúty. Vážený pán predseda, vážený pán komisár de Kucht, e, preberáte e, veľké, ťažké dedičstvo, ak sa nebudete zaoberať vážne touto témou, tak e, Neviem, či to bude úspech, ale sú, sú to vážne veci, nemôžem sa teda usmievať, takže boj proti falšovaniu Eh, ohrozuje naše hospodárstvo, aj zdravie občanov, eh, celosvetové hospodárske eh, straty v tejto súvislosti predstavovali stovky miliard eur v roku 2007. A predstavuje to naozaj hrozbu pre naše podniky, zamedzuje to pracovným miestam, a podobne. Nemôže to byť v našom záujme. Okrem toho falšovanie e, liečiv môže e, predstavovať e, veľké hrozby pre zdravie tých ľudí, ktorí nevedia, že si kupujú falšované lieky. To je tiež riziko, ktoré je neakceptovateľné. Je preto jasné, že je v našom vlastnom záujme konať. Ale e, malo by byť jasné, že tu e, má e, ísť o to, že komisia bude naozaj rešpektovať aký kominotér, aby akta v budúcnosti e, nebola e, skratkou pre ďalší, ďalšia bláznivá dohoda, ktorá sa prijala. Takže je potrebné ehm, informovať Európsky parlament o aktuálnom stave rokovaní, eh, pretože napokon eh, nás eh, požiadate o súhlas. Takže inými slovami, požadujeme úplnú transparentnosť a zverejnenie rokovacích dokumentov aj príslušných podkladov. Ak by chcela komisia zamedziť tomu, že tu budú ehm, okolo akty sa viesť rôzne reči, ktoré nie sú pravdivé, jediným východiskom pre vás je, že budete aj informovať. Vystávajú tu tri otázky. E, po prvé, aj keď ste to už časočne spomenuli, môže komisia zabezpečiť, že nedôjde k e, zavedeniu Three Strikes Out e, režimu? To by bolo v rozpore s smernicou elektronickej komunikácii. A mohla by komisia zabezpečiť, že nedôjde k zavedeniu um, um, prenesených uh, povinností tretích za internetové oblasti. To je, uh, nie je to v súlade s uh, smernicou o uh, e-commerce, o elektronickom obchodovaní. A e, takisto e, by sa nemali regulovať ani veci, ktoré sú mimo kompetencie e, Európskej komisie. Tam je zodpovednosť na strane členských e, štátov. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán Alvaro. A na 1,5 minúty má teraz slovo e, pán Albrecht. Pred rokom sme my, Európsky parlament, e, vyzvali komisiu, aby e, rokovania k akta dohode boli v budúcnosti transparentné a boli zverejnené. Predovšetkým, pokiaľ ide o boj proti pirátstvu. A čo ste urobili od vtedy? Vôbec nič. Vôbec nič práve naopak. Spolu e, s koalíciou e, e, priemyselných krajín rokujete tajne o dohode, ktorá ďaleko prekračuje pravidlá duševného vlastníctva. Nedostávame žiadne informácie od vás, ale ten škandál vlastne len teraz prichádza. Od decembra minulého roku nás nemôžete jednoducho už e, ignorovať a e, robiť túto politiku spolu iba s radou v tajnosti. Lisabonská e, zmluva tomu jednoducho bráni a preto si kladiem otázku, čo vlastne robíte? Vy ako komisia ste zodpovední za to, aby jasne formulovaná EU zmluva bola aj dodržiavaná. Pokiaľ nedokážete toto zaručiť, tak z parlamentu dostanete opäť zápornú odpoveď. Pokiaľ nedokážete zaručiť dodržiavanie zmluv, tak prosím zastavte tieto rokovania ký, dovtedy, kým to nedokážete zaručiť. Act on acta. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Albrecht. A teraz na minútu pán L. Jarik. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. My všetci tu sme proti falšovaniu a pirátstvu, ale pán komisár, vy ste nám pred chvíľou eh, rozprávali akúsi rozprávku pre malé deti, aby ste uh, zdôvodnili, že o medzinárodnej dohode e, rokujete za chrbtom občanov a zástupcov. Chcem vám pripomínať, pán komisár, článok 218 Lisabonskej zmluvy hovorí o tom, že Európsky parlament má byť okamžite a úplne informovaný o všetkých e, stupňoch e, procedúry pri uzatváraní medzinárodných dohôd. S dohodou akta spadáme presne do tohto prípadu, takže prosím, e, rešpektujte vašu zmluvu, vaše e, sluby. Nám ide o zásadné slobody, pretože e, stíhanie pirátstva to by v budúcnosti mali na starosti providery a colným úradom sa dá možnosť pozerať sa na obsah MP3 playerov a laptopov. A pripomína to SWIFT, ktorý mal bojovať proti terorizmu, ale spomente si, pán eh, komisár, že eh, pri SWIFTe parlament vás porazil a zopakujeme to pri akte, ak bude to potrebné. Takže eh, falšovanie musí z ruka v ruke s ochranou súkromia duševného vlastníctva alebo zdravia. Takže, pán komisár, prosím, dajte okamžite túto dohodu na stôl. Ďakujem pekne, pán Jarik. Teraz na minútu a pol pani Muscardini. Pán predseda, pán komisár, Dohoda akta je zásadná pre úplnú harmonizáciu e, opatrení na ochranu e, obchodných záujmov Európy proti falšovaniu a pirátstvu. Týka sa to citlivých e, otázok ako záruk ochrany duševného vlastníctva, ochrany údajov, a z tohto dôvodu e, vás žiadame o zvýšenú transparentnosť. E, komisia by sa mala hlboko zasadzovať za rešpektovanie e, dôvernosti. Mali by ste naozaj zverejniť tieto texty parlamentu, aby sme mohli sledovať, ako prebiehajú rokovania a navrhnúť aj čo to pre rokovanie s jednotlivými účastníkmi akta. Dúfajme, že e, vlastne na vaše slova budú nasledovať aj konkrétne skutky. My chceme chrániť e, európskych e, producentov aj spotrebiteľov pred falšovaním a chceme teda chrániť aj osobné údaje na internete a takisto aj súkromie občanov na internete. Táto dohoda sa týka mnohých účastníkov, ale rokujú o tom iba 12 my dúfame, že čoraz väčší počet krajín v budúcnosti bude zainvolovaný aj rozvíjajúce sa krajiny, Eh, budú sa môcť pridať eh, ku eh, dohode napokon. Takže máme širšiu víziu a dúfajme, že potom jednotlivé krajiny budú rešpektovať tieto záväzky, tak aby sa nám darilo lepšie bojovať proti falšovaniu a pirátstvu, pretože je to hospodárska priaga, ktorá ničí mnoho sektorov nášho hospodárstva, ktoré postupujú legálne a spo je to spojené s mnohými e, škodami aj pre ľudské zdravie, pán komisár, pretože ak neexistujú jasné pravidlá, napríklad aj pre internet, e, samotného internetu sa e, stane vlastne bumerang a mali by sme sa všetci zasadzovať, preto aby sa tomu tak nestalo, pretože nejde tu iba o Um, vlastne uh, privátnu sféru jednotlivcov, ale ide aj o to, ako tento priestor bude vyzerať uh, celkovo pre nás všetkých, pre verejnosť. Ďakujem pekne, slovo má uh, pani Poskúr. Pán prezident, pán komisár, dohovor za zatvorenými dverami nie je niečo, čo si zaslúžia európsky občania. Európska únia rukuje momentálne o veľmi dôležitom obchodnom dohovore tá Robí sa to opäť za zavretými dvarami. Ani národné parlamenty, ani európske parlamenty nemajú možnosť demokratickej e, kontroly, čo sa týka obsahovej náplne rokovaní. Súčasnené strany e, sa dohodli na e, klauzule dôvernosti, to znamená, dôvera občanov v Európu je opäť poškodená. Tentokrát nejde o boj proti terorizmu, ale o obchodné záujmy. Nechápte ma prosím zle. Európska ekonomika musí byť stimulovaná a duševné vlastníctvo je veľmi dôležitou zložkou. Ale e, takýmto e, e, zahmlievaním a zatajovaním e, sa nedostaneme ďalej. Zaujímalo by ma, ako vyzerá komunikácia medzi Európskym komisárom pre obchod a komisárom pre základné práva bude pán de Gucht informovať e, kolegov o obsahovej náplni týchto rokovaní a dozvie sa niečo aj pani Redingová. Európsky parlament e, vyžaduje takúto transparentnosť. Potrebujeme ju predtým, než Európsky parlament vyjadri súhlas s týmto rokovaniam. Ďakujem. A teraz prosím pani Lichtenberga na pol druhá minúty. Ďakujem pán komisár. Počas vypočutia nových komisárov sa hovorilo e, na, veľmi často o transparentnosti. Vy ste dnes o tom opäť hovorili. Hovorili ste o tom, že všetko je už transparentné, všetko je otvorené. Musím vám povedať, že táto definícia transparentnosti je definícia, ktorú nemôžem prijať. A pravdepodobne to platí aj pre veľký počet mojich kolegov a kolegyň v tejto inštitúcii. Transparentnosť je niečo iné, než e, poskytnúť zo pár informácií a povedať, zvyšok vám bohužiaľ nemôžeme poskytnúť, pretože komu si sme slúbili, že všetko zostane utajené. Vstúpili sme do novej fázy nebudeme môcť jednoducho e, slepo e, nasledovať e, týmto nasledovať tieto inštrukcie. To už nie je možné od kedy vstúpila do platnosti Losabanská zmluva. Rovnako končí aj netransparentnosť a utajovanie to končí pred dverami Európskeho parlamentu. My potrebujeme dôveryhodnosť pre ochranu inovácií, ktorú ste tu spomenuli ako závažný argument. Dôveryhodnosť však nezískate, keď budete rokovať e, za zatvorenými dverami a budete sa potom snažiť ukľudňovať ľudí, že to nie je až také zlé. To je nesprávna cesta, pán komisár. Ďakujem, pani Lichtenberg. A teraz eh, prosím eh, pani Trautmanovú. Pol druhá minúty, nech sa páči. Prezident. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia. Povedzme to jasne, spôsob, akým sa vedú rokovania o akte, eh, to je nepriateľné pre Európsky parlament. Ako nový spoluzákonodárca nám nám Lisabonská zmluva zvyšuje e, právomoci. No a videli sme, že e, okrem formálnej stránky sa toto nové ustanovenie vôbec nerešpektuje. To, čo sa tu navrhuje providerom, je vlastne fraška, ak budú súhlasiť so stálym dohľadom obsahov, ktoré sprostredkovávajú ich e, nezodpovednosť bude e, platná. Ak nie, tak e, budú stíhaní a taktiež predmetom sankcií. Takáto zmena sa mi javí veľmi nebezpečná, pretože spochybňuje aký komunotér, nie len pokiaľ ide o zásadu merit conduit, ale ide aj o porušovanie e, zásadných občianských práv, tak ako sme to mali príležitosť pripomenúť pri telekomunikačnom balíku. Ja iba chcem pripomenúť, že náš parlament už povedal, že mu veľmi záleží na týchto e, princípoch pri Swifte a nepochybujem o tom, že by to vedel zopakovať. E, samozrejme, uznesenie dnešného večera je e, dôležité a chcem zdať hold e, Kadirovi Arifovi a ostatným, ktorí zabezpečili, že zajtrajší signál Európskeho parlamentu bude naozaj veľmi symbolický, pretože bude jednotný. Ďakujem pekne, pani Trautmann. Dostávame sa k spontánnym vystúpeniam. Jeden prihlásený Pán Stankos na minútu. Ďakujem. Falšovanie škodí konkurencieschopnosti európskych podnikov, ale predstavuje hrozbu pre ľudské zdravie. Takže ide o to posilniť práva e, duševného vlastníctva na celom svete. Musí byť e, čo najviac obchodných partnerov, ktorí e, podpíšu takéto e, dvoj- a viacstranné dohody. Dohody musia plne rešpektovať aký komunotér, e, musia rešpektovať aj zásadné slobody a súkromný život. Treba taktiež zabezpečiť tok informácií a nemôže to predstavovať prílišnú administratívnu záťaž. Európsky parlament musí mať e, úplné informácie v každom štádiu rokovaní. A pritom musí byť samozrejme dodržaná aj dôveryhodnosť. Ďakujem pekne, pán Papa Stamkos. Pán Ferreira taktiež na minútu má slovo. Pán predseda, pán komisár. Máme e, tu naozaj veľmi mlistý postup zavedený komisiou, ale niečo e, je úplne jasné. Rozšíri, e, zvyšia sa náklady za duševné vlastníctvo nerešpektujú sa tom princípy demokracie a transparentnosti, ehm, odmietajú sa informácie, znižuje sa demokratická kontrola, ehm, nie je možné už mať generické lieky a teda nie je možné mať bezpečné lieky a taktiež sa kontrolujú osobné údaje. Ehm, ochrana hospodárskych záujmov, pritom e, zabúda na to, že sú tu aj isté prínosy. Ďakujem pekne, pán Ferreira. Teraz pán komisár de Gucht. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že po jednotlivých vystúpeniach sa dostávam k slovu opäť a napadá mi, že mnohí z vás ma asi dobre nepočúvali, pretože ja som veľmi jasne povedal, že budeme rešpektovať aký komunotér. Povedal som, že sa ubezpečím, aby aj ostatné zmluvné strany súhlasili so zverejnením Eh, rokovacích podkladov. Ja som jasne povedala, že sa to bude týkať iba obchodných porušení práv duševného vlastníctva. A takýmto štýlom by som mohol pokračovať. Takže nechcem sa opäť vraciať, eh, vrácať k všetkým týmto témam, pretože naozaj úprimne povedané, myslím, že som sa k ním vyjadril už v mojom úvodnom vystúpení. David Martin sa pýtal nasledovné. Čo ak niekto opúšťa nielen EÚ, ale aj krajinu, ktorá podpísala dohodu akta? Je to zaujímavá otázka, pretože to závisí od jeho cieľa. Ak ide do krajiny, ktorá nepodpísala aktu, tak to potom závisí od eh, colníkov a policie danej krajine ale pokiaľ to bude v našom e, dosahu, tak e, my sa pokúsime spraviť e, všetko, na čo bude mať právo. Mm, nebudem sa vyjadrovať k parlamentnej kontrole, o ktorej hovorila Sophie Intveld, ale ja chcem povedať niečo k Lisabonskej zmluve. Podľa mňa e, sa tam hovorí, že rada dáva komisii mandát, komisia vyjednáva a rada rozhodla o mandáte. Držali sa vlastných e, interných postupov a či e, minister potrebuje predtým súhlas e, svojho národného parlamentu, to je otázka národného práva ak potrebujú súhlas Národného parlamentu v jednej krajine, tak v poriadku, ale neplatí to vo všetkých krajinách, takže asi by sme nemali e, hodnotiť podľa toho, ako e, rozhoduje rada pretože rada e, rešpektuje Lisabonskú zmluvu a svoje vlastné pravidlá, takže nejako priamo sa to nás netýka. Vy ste ma svojím spôsobom chránili Eh, aby nekontrolovali môj iPod, ale ja nemám iPod, takže s tým problém nebude. Mám jeden od včera, ale nepoužívam ho a nejdem na Nový Zéland. Je to trošku eh, ďaleko a ja by som potrebovala podstatne viac času, ako mám vo svojej eh, funkcii. No a niečo tomu, čo sa hovorilo o internej kuchyni. K tomu sa nevyjadrím, ale k Číne. Ako viete, pani Rojtová, Čína e, nie je e, aktérom pri súčasných e, rozhovoroch a je to vážny problém, pretože ako ste vy správne povedali, oni sú hlavným falšovateľom. Máme veľa rokovaní bilaterálnych s Čínou, napríklad aj hospodársky dialog a viackrát sme zdôrazňovali práva duševného vlastníctva. Sú veľmi dôležité. Nie len pri obchodovaní na internete, ale aj pri iných činnostiach. A keď bude akta uzavretá, tak bude otvorená na podpis aj všetkým ostatným krajinám a ja dúfam, že, eh, kraj, že Čína eh, uzná za vhodné, že v záujme ich e, vlastného priemyslu bude lepšie ochraňovať e, práva duševného vlastníctva. Čím skôr, tým lepšie. Pozrite sa na to, ako to vyzerá v niektorých iných krajinách. Nesúhlasím úplne s výkladom pána L. Jarika a pani Trautmann, čo sa týka článku 218 Lisabonskej zmluvy podľa mňa tam stojí, že parlament by mal byť informovaný o všetkých krokoch, ale to tak je. Ba čo viac, tie informácie, ktoré my poskytujeme, ide ďaleko nad rámec toho, čo je v článku 218. Ja s tým nemám žiadne ťažkosti ale ja som v úvode povedal, že my naozaj budeme trvať na tom, aby ostatní partnery súhlasili so zverejnením súčasného návrhu dohody. Ale nie je pravda, že nerešpektujeme článok 218. A ešte chcem povedať pani Intveld, Príloha 16. To sme vám e, zaslali. Pojednáva to o e, dôvernosti aj generálnemu riaditeľovi 23. januára 2009 konkrétne. To bol ešte predchádzajúci parlament, ale tá osoba je stále tá istá ten generálny riaditeľ, aj Sophie Intveld, takže naozaj nerozumiem, prečo sa ma pýtate o čom to celé je. No a ešte na záver chcem naozaj jasne povedať, že to, čo som povedal počas vypočutia, platí. Ja sa naozaj budem snažiť, aby sa z mluvnej strany e, dohodli, že vás budeme môcť informovať pokiaľ to tak nebude, tak ja nemôžem zverejniť návrh dohody. To by totiž to prelomilo, porušilo dohodu o dôvernosti a to by malo dopady, ktoré by sa netýkali iba rokovaní o akte, ale rozšírilo by sa to aj na ďalšie e, rokovania, ktoré vedieme s týmito krajinami. Mohlo by to porušiť dôveryhodnosť ako takú a to by skoro znemožnilo všetky rokovania, ale ja som presvedčený, že vy rozumiete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A ešte by som chcel povedať, že je 5 uznesení, ktoré bolo predložených mm, k záveru tejto rozpravy. Zajtra sa bude hlasovať. Teraz, vážení poslanci, prejdeme k ďalšiemu bodu. Ústna e, otázka. Eh, systém všeobecných colných preferencií. Je tu 6 eh, autorov